podniky, tým pádom sú ich mandáty potvrdené. E, Grécko mi e, oznámilo e, stiahnutie imunity, parlamentnej imunity Manolisa Kefalo, Janisa. Touto otázkou sa bude zaoberať